So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Myslím si, že môžeme pokračovať v našom programe. Dostali sme sa k bodu 6. Ide o stanovisko parlamentu k návrhu e, rozpočtu na rok 2011 v, vo verzii e, predloženej radou Náš výbor tu má pozmeňujúce návrhy. Jutta Haug nemohla dnes e, prísť ako spravodajkyňa a Linda McEvans ju zastúpi a teda povie nám, čo e, má náš výbor vo forme želaní pre rok 2011. Linda, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Jutta Haug sa naozaj e, ospravedlňuje Viete, že ona je oveľa väčšou odborníčkou na rozpočet ako ja a tieto všetky podnety z dneška jej posunieme predtým, než prejdeme k ďalšiemu kolu rokovaní. Juta uh, vám tu poskytla jej uh, stanovisko s uh, odôvodneniami. Ona ma požiadala o to, aby som dnes povedala, že medzi sekretariátom a Eh, riaditeľstvami Envy a Sanko prebiehli eh, rokovania, prebiehli rokovania. Kľúčové zmeny sú nasledovné. Zmenila sa nomenklatúra kvôli vytvorení eh, generálnemu riaditeľstvu pre klimatické politiky. Ak sa teda pozriete na rozpočet, tak to, čo kedysi bolo Envy, máte teraz DG Klim, ktorý má svoje rozpočtové linky. Juta chcela zdôrazniť pokračujúci problém tabakového fondu, ktorý bol financovaný príspevkami e, tabakových spoločností s cieľom zvýši, zvýšiť e, povedomie verejnosti o nebezpečí e, tabaku. To však platilo do roku 2010. Bolo teraz v rámci pokračovania dôležité, aby riaditeľstvo našlo riešenie, ktoré doteraz nenašlo, takže v správe vidíte k tomuto e, poznámky v bode 5. Bode 5. belgické predsedníctvo tu zohrá svoju úlohu. Ďalej potom mnohí kolegovia hovorili o pilotných projektoch a prípravných akciách. Tieto, na tieto reagovala komisia minulý týždeň správou Eh, Utah vám chce tiež pripomenúť, že pokiaľ ide o pilotných projekt, pilotné projekty, mali by byť experimentálnej, inovatívnej povahy, aby eh, sa testovali akcie na svoju užitočnosť. Ide o to pripraviť návrhy pre budúce akcie. Myslím si, že to, čo tvrdí, je vlastne to, že sme sa pozerali na projekty, ktoré kolegovia pre, Eh, predkladali práve v svetle týchto dvoch definícií, čo je prípravná akcia a pilotný projekt. Poprosila ma, aby som zdôraznila časový harmonogram 19. júla je lehota pre eh, pozmejúce návrhy k tomuto návrhu stanoviska. A pokiaľ ide o rozpočtové pozmeňujúce návrhy, sekretariat NV vám 17. E, júla, čiže minulý týždeň, 7. júla e, zaslalo taký, taký, takú predlohu a 6. septembra sa bude hlasovať v Štrasburgu. Juta by chcela poďakovať sekretariatu, predovšetkým e, Emilii Romano, za jej prácu prí, na príprave tohto rozpočtu. Toľko kolegovia z poznámok Juty Haug. Ostatné veci nájdete v jej materiáli. Tešíme sa na vaše komentáre a tie potom posunieme Jute. Ďakujeme Linda za správu e, v zastúpení Juty a takisto e, vďaka sekretariátu, ako tu odznelo. Máte k tomu poznámky? Chce niekto z vás ešte k tomu niečo povedať? Zdá sa, že nie. Buď všeobecná únava, alebo všeobecná spokojnosť. Eh, rozhodneme sa, že to bude tá spokojnosť, vždy lepšie ako únava. Berieme to teda na vedomie a údaje sú vám známe. Máme trošku, eh, pokiaľ ide o bod, o ktorom sme mali hlasovať, eh, sme trochu rýchlejší, než sme plánovali. 9.30 bol pôvodný program, neviem prečo to, sme to preložili až tam. A prejdeme teda k ďalšiemu bodu programu Správa o implementácii e, predpisov EÚ na udržanie európskej e, biodiverzity, e, biologickej diverzity. Je to správa Ester de Lange, ktorá sa ale údajne iba nachádza na ceste do parlamentu. Treba aj hlasovať o pozmenujúcich návrhoch. 104 ich je vážený. V tomto výbore sme, e, pokiaľ ide o hlasovania, dobre zohraní a Richard. Pán predseda, keďže sme mali zapísané hlasovanie na 9.30 v programe, nie je tu mnoho kolegov, možno by sme mali mať krátku pauzičku, pretože výbor očividne nie je kompletný. Je tu naozaj napísané 9.30. Možno dobrá poznámka. Navrhol by som teda, že by sme teraz predsunuli e, ako bod správu našej delegácie na návšteve v EFSE. To bola v podstate pôvodná jedenástka. Tým pádom by sme usporili čas. Boli sme v Parme, ako viete, siedmi členovia výboru. E, správu ste videli. EFSA je, ako viete, agentúrou, ktorá existuje od roku 2002 e, vzýšla z potravinárskych škandálov 90. rokov. Je to vedecký nezávis, alebo jej úlohou je predkladať vedecké nezávislé správy o potravinových reťazcoch. Včera sme tu čosi k tomu aj počuli, menovite oceňovanie rizík, posudzovať rizík, ktoré realizuje EFSA, boli tu kritické otázky. Takisto naša delegácia sa pýtala kriticky, pokiaľ ide o kvalitu vedcov, ich nezávislosť a tiež pokiaľ ide o e, rozsah vedeckých štúdí, ktoré vlastne robia s cieľom e, vystihnúť jednotlivé témy. EFSA je e, agentúrou, ktorá je len budovaná, sa len vytvára. Viete, že historicky sme sa rozhodli pre Parmu ako sídlo Je tu už e, situácia sa už zlepšuje, EFSA dostane no, novú budovu, tak navyše aj Európsku školu, čo pre rodiny s deťmi je dôležité, aby mali školu, aby deti nemuseli voziť do školy až do Ispry, e, ktorá je veľmi vzdialená, čiže majú Európsku školu. Äh, äh, Hovorili sme tam o tých äh, ho, horúcich témach dneška. Spomente si na včerajšiu rozprávu o geneticky modifikovaných organizmoch. Ďalej klonované meso ako ďalšia tematika, čiže novodobé potraviny, otázka pesticídov a až po fenol A. To všetko boli témy. A Takisto otázka health claims. Z našej st- strany treba si dať pozor na to, aby sme nekritizovali neoprávnene. Nemôžeme predsa povedať, že EFSA e, je, ne, e, je, nie je nezávislá, bolo by to nesprávne. Môžeme sa stiažovať, že možno sa neudi- nezrealizovalo dostatok štúdí o dlhodobých následkoch. E, po takýmto spôsobom sa postupovať dá. Bolo to užitočné, v, v FC sa veľmi tešili, že parlament preukazuje záujem. Takisto sme s takmer všetkými 300 či 400 zamestnancami mali možnosť e, vymeniť si názory, prezentovať sa a vo všeobecnosti, e, podobne ako v agentúre v Helsinkách, to bolo bolo to veľmi, veľmi vysoko hodnotené, takáto návšteva v agentúre a považované za dôležité, že e, pretože títo ľudia potrebujú kontakt, keďže pracujú tak ďaleko od Bruselu. Kontaktné osoby existujú, ale takéto návštevy ad hoc našeho výboru sú veľmi vítané. mnohí z vás, ktorí ste dnes tu boli v tejto delegácii a preto sa pýtam, či z vašej strany sú ešte poznámky. Richard. Richard Zever. Pán predseda, chcem len povedať k záverom, ktoré sme e, skoncipovali po tejto návšteve. Tu v správi vidíte predsa mnoho kritických bodov, ako napríklad e, posudzovanie rizik, kde sme nie vždy boli takí e, spokojní, práve pokiaľ ide o GMO alebo klonované meso. Tie pravidla e, nezlúčiteľnosti, tam bola práve tá kritika. Ale čo sú teda konkrétne závery delegácie, kde možno nájsť priestor pre zlepšenie, aby EFSA bola naozaj skutočným orgánom, e, inštitúciou, ktorí budú uznávať po, po druhé, potom nevyriešené otázky tej nezlúčiteľnosti, nezávislosti. Možno by, sme, by si mohol poreferovať z tvojej po, pozície um, tieto závery. Tá kritika nie je nejaká nová. Uh, pán komisár Dali bol tiež v Parme a dohodli sme sa, že do konca jesene 2010 uh, jadiaci pracovníci EFSI Eh, budú preverení, jej práca bude preverená a dostaneme sa koncom roku správu o zlepšeniach, zmenách v prevádzke, vo výstavbe tejto agentúry. Len sa e, pridávam k slovám zo včerajška. Tá povesť FC musí byť e, v poriadku, musí to byť rešpektovaná inštitúcia, ktorej odborní posudok bude aj rešpektovaný, aj keď s ním e, osobne nesúhlasíte, ak nesúhlasíte s výsledkom. Jej posudok, analýza rizik, toto všetko musí byť jednomyselné, jednoznačné a kvalitné. Koncom roka o tom budeme teda ešte môcť hovoriť, keď budú k dispozícii tieto preverovacie štúdy Linda Mám e, špecifickú otázku k všeobecnej téme e, agentúr. Myslím si, že pán predseda, keď hovoríte o e, školách a pracovnej realite ľudí, vlastne nemáme viac, viac agentúr. Myslím si, že ich máme dosť už v Európe a nemajú celkom, mnohé z nich celkom jasný mandát Myslím si, že v budúcnosti by sme mali vytvárať e, agentúry, ak by len mali vykonávať konkrétnu e, e legislatívu EÚ, aby robili teda naozaj čosi konkrétny, konkrétne. Mali by sme byť naozaj tvrdí vo vzťahu k rade, keď e, vytvárajú a rozmiestňujú tieto agentúry neštrukturovaným spôsobom na, naprieč Európou, aby ľudia na zasadnutiach rady boli spokojní treba potom najímať ľudí, nájsť zamestnania pre partnerov, zamestnancov Možno v politickom svete sú to sekundárne veci, ale v reálnom svete toto určuje, ako môžu dobre fungovať takéto agentúry, pretože tam chcete predsa dostať tých správnych ľudí. A pokiaľ ide o povahu štúdií, bezpečnostných štúdií, mali by sme mať na pamäti, že vedci vám vždy zodpovedia otázky, ktoré položíte ak sa ich spýtate, či niečo je po vedeckej stránke e, bezpečné, nebudú si klásť e, ďalšie otázky, či je to sociálne želateľné, či to musíme robiť, či je to niečo, čo naozaj chceme ako spoločnosť vykonávať, prečo chceme mať e, klon, klonované zvieratá a tak ďalej a tak ďalej. Musíme chápať, že oni nám na toto nedajú odpoveď, dajú nám len vedecké stanovisko na otázku, ktorú im položíme. Takže tie rozhodnutia nemusíme my, my nasledovať ich rady. Nasleduje vždy veľká diskusia, ale keď chceme rozhodovať inak, musíme sa rozhodovať na základe inej bázy. Nebudú nám oni zodpovedať e, aktuálne otázky. Veci však nie sú vždy vedecké. Nie je to len vedecké posudzovanie, pokiaľ ide o klo- e, klonovanie zvierat. Tu ide aj o bezpečnosť e, zvierat, o to, či je tá, tá, tá strava, či sú tie zvieratá uh, zdravé, pokiaľ ide o ich konzumáciu. Dobre si spomenám, že tento týždeň sme a bude to, bude to komisia, ktorá, ktorá zverejní správu GEFSE. 13. alebo 14. Jú, júla mala byť nejaká, mala byť nejaká správa v, tejto, v tomto výbore? To sa sprýva, spýtame komisie, keď tu niekto, z, niekto z nebude k téme Fenol A. Je tu niekto za komisiu, kto by vedel odpovedať? Pán Wolf. Ďakujem. Ako bolo povedané, e, tento týždeň avizované na web stránke záverečnú správu sme odročili na september, takže ešte naďalej musíme pre, prejsť 800 štúdiami a budeme teda hotoví až v septembri. Toto boli informácie k bisfenolu A, teda nie v júli, ale v septembri to bude. K ďalším pripomienkám parlament pripravil viacero správ o agentúrach EÚ a my sme nespokojní so spôsobom, akým sa o tom rozhoduje v rade. Asi podľa Mota tá krajina, ktorá ešte nemá agentúru, nech ju dostane a venujú sa k tomu bez nejakého lepšieho zmyslu, ako to má byť organizované, chcú z toho urobiť nejaké podpory. Kedy si som mal tú radosť, to potešenie zaoberať sa s touto témou vo výbore AFKO. Pokiaľ ide o ďalší aspekt, ktorý spomínala Linda, áno, diskutovali sme o tom EFSA, hovorí, pardon, robí iba hodnotenie rizik, ale riadenie rizika, rizikový manažment, to robíme my, My sa neriadíme vždy iba podľa toho, čo robia vedci, ale aj tým, čo politika považuje za správne. Bolo určité obdobie osvietenstva, keď sme verili najmä e, rozumu, ale e, sme naklonení e, riadiť sa aj podľa vedeckých výsledkov, ale nie vždy a FDA v USA e, robí iba hodnotenia rizika. V USA to je čiste e, vedecké, tam nie sú hodnotené socioekonomické rizika, ale EFSA má vo svojom poverení a robiť aj e, vyhodnocovanie socioekonomických rizik, nie iba tých čiste vedeckých ale samozrejme, že vedecká stránka by mala byť tou silnejšou stránkou agentúry a manažment rizika by mala robiť komisia a samozrejme zákonodarca. Neviem, či chcete ešte niečo dodať? Nie? Tak myslím, že sme tento čas dobre využili, užitočne. Teraz je už na mieste dosť kolegov. Ešte chcem spomenúť, že Vittorio Prodi mm, vo svojom volebnom obvode má e, EFSU, pretože jeho volebný obvod je Parma. Vittorio, chceš niečo k tomu povedať? Máš ešte nejakú pripomienku? Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem povedať, že ľutujem, že som e, nepočul celú úplnú rozpravu, ale návšteva bola e, veľmi dôležitá, chcem povedať, aj preto, aby sa parlament e, osobne presvedčil o tom, ako je to všetko zorganizované a ako sa tam reaguje na veľké témy, s ktorými sa my tu zaoberáme. EFSA je samozrejme organizácia, ktorá by sa mohla ešte ďalej zlepšovať, to je pravda, ale mám dojem, že je to organizácia, na ktorú sa môžeme už spoľahnúť, keď potrebujeme hlbší náhľad do nejakej témy a EFSA nás takisto môže podporovať e, v legislatívnej práci vedeckými poznatkami. Je jasné, že musíme EFSU ďalej sledovať aj ďalej podporovať. Pokiaľ ide o uh, nové potraviny alebo ďalšie témy ako geneticky modifikované organizmy, toto všetko je dôležité. Alebo tlak, ktorý je vyvíjaný na poľnohospodárstvo. tohto všetkého vyvstávajú nové potreby a to znamená, že tieto otázky musíme hlbšie sledovať, skúmať. Ja verím tomu, že EFSA je veľmi dôležitá organizácia z hľadiska jej štruktúry pre našu prácu. Ďakujem, Vitorio, hovorí predseda. To potvrdzujem EFSU. Potrebujeme, preto máme záujem na jej zlepšení. A táto agentúra, keď to zhrnieme, je pre našu legislatívnu prácu veľmi významná a preto by sme mali dávať pozor na to, kde alebo čo budeme kritizovať a čo budeme podporovať, pretože agentúra sa zaoberá komplikovanými témami, ktoré sú pre nás dôležité. Ďalší bod na programe rokovania hlasovanie o správe o implementácii legislatívy EÚ, ktorej cieľom je zachovanie biodiverzity. Ester de Lange, spravodajkňa, je už tu. Máme tu až aj dostatok členov výboru. To znamená, že môžeme začať hlasovať. Máte pred sebou hlasovacie zoznamy. Pozmenujúci návrh 2. Máte všet, všetci hlasovacie karty? Pretože budeme hlasovať určite aj elektronicky, ale zatiaľ e, rukami, takže kto je za dvojku, pozmenujúci návrh 2, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa, schválené. Štvorka, za, Proti? Zdržali sa? Schválené. 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 7. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. Dvadsať čtyři za, proti, Zdržali sa? Schválené. 25 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 26 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 31 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 32 za. Proti zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 5 1 za, proti, Zdržali sa. Schválené. 38. Fielner. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 39. Split vote. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Kontrola. Druhá časť. 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za, 22 proti, dvaja sa zdržali, schválené. Máte smolu. Je to prijaté, nejde to inak. Pán predseda, ja som nebola schopná eh, hlasovať elektronicky, nemám kartu. Ak eh, nejaký kolega priniesol kartu, ale nie je technicky použiteľná, tak prosím, zaratajte jeho hlas, pretože ak niekto zabudne kartu, to je iné, ale ak má kartu, ale nedá sa použiť, tak by ste to, mali by ste mať tú slušnosť a zaratať uh, hlas. Uh, ale pokazená karta je, to nie je žiadna karta, čiže nehlasovala. Čiže línia je e, jasná. V, vo výbore hlasujeme elektronicky, ľudia si prinesú kartu alebo neprinesú, je to logické. Mali sme aj veľké hlasovania a ľudia si neprinesli karty, ja za to nemôžem. Ak je nejaká karta pokazená, tak by ste mali poslať niekoho, aby doniesol novú kartu, pretože máme ešte dve alebo tri. Myslím si, že by ste mali, kým čakáme na kartu, pridať jeden hlas, pretože inak vždy budeme hlasovať o... Teda vždy budeme mať túto istú diskusiu, keď sa takéto niečo stane. Dúfam, že toto nebude bežnou črtou našej práce, pán predseda. Pravidlo je jasné, máme elektronické hlasovanie a platí výsledok. Keď teraz začnem eh, eh, rátať eh, pokazené karty alebo neprítomné karty, tak dobre, jednou možnosťou je zopakovať hlasovanie, tým by sme vyjadrili rešpekt tej pokazenej karte, ale máme elektronický výsledok a do tohto výboru musíte chodiť s kartou. Teraz teda 39, druhá časť, opakujeme hlasovanie. Ešte raz otváram hlasovanie. 39, druhá časť. Stimmung ist eröffnet. Abstimmung ist ge- Končím hlasovanie. Takže teraz je to inak čiže druhá časť je zamietnutá. A tá pokazená karta, zdá sa, bola naozaj užitočná. Pozmeňujúci návrh 40. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Ale môžeme to prekontrolovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 28 za, 25 proti, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 44 sa, e, to bolo stiahnuté. 42 za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. 43 odpadá. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. A tým odpadajú niektoré ďalšie pozmenujúce návrhy. Teraz odsek 9, 48, McEwan, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 49 e, za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 50 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. V čísle 53 bola stiahnutá prvá časť, čiže druhá časť. Hlasujeme o druhej časti za. Proti. Zdržali sa schválené. 52 za. Proti. Zdržali sa za. 51 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 51. Kontrola. Končím hlasovanie. EPP má dva hlasy naviac, čiže dve hlasovacie karty musia von. Jedna je vonku, to je ešte jedna dobre, takže teraz to sedí. Je to aj tak jasne, jasnou väčšinou schválené. 54, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Kompromisný pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Pro, proti? Zdržali sa? Schválené. 58. Hlasovanie po častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. <clears throat> Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Druhá časť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 60 za. Proti. Zdržali sa. Aj to kontrola. Kontrolujeme. 60. Jeden hlas EPP naviac. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Schválené. 59 za. 59 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 61 za. A 60 bola prijatá, takže toto odpadá. 3 pozmenujúce návrhy odpadajú. Teraz pety. A ideme až k 63. 63 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. 63. Končím hlasovanie. Schválené. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. Pech 5. Hlasovanie po častiach prvá časť, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Pech 11 hlasovanie po častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež je to prijaté. Pech 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Pech 7 za, proti, zdržali sa, prijaté, 65 za, proti, zdržali sa prijaté. Pety 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Pech 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz konsolidovaný pozmeňujúci návrh 3 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. Teraz 5, 11. za, proti, zdržali sa prijaté. 37 belie za, proti, zdržali sa prijaté, 72 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, potom ďalej 76, Gerbrandy ďalší za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si 76. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 75 mám Bremca. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. De 79 za. proti, kto sa zdržiava, prijaté. 77 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. Potom 5. 12, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 80. Kadenbach a ďalší za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Musíme si to overiť elektronicky. 80. Hlasovanie končím. Prijaté. 82 a 83 za. Osemdesiat 83 osemdesiat sú identické za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté, 85 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté, 84 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté, 86 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, musíme si to overiť elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Potom je tu želanie, aby sme o PECH 21 predsa len hlasovali. Môžeme to aj spraviť. Pani Belie. My chceme hlasovať o PECH 21, pretože ustanovenie vlastne nie je súčasťou uznesenia. My by sme preto chceli hlasovať o tomto bode. Pani spravodajkyňa, PEC 21 je úplne proti tomu, čo sme práve odhlasovali. My sme tam, ho, tam sa hovorí, že potrebujeme národné a sektorové ciele a my sme pritom hlasovali o racionalizácii, o integrovanom prístupe a keď sme hlasovali o PECH a PETI, tak e, naozaj pech by malo hovoriť o námorných a e, otázkach a otázkach súvisiacich s rivolovu a pety iba s otázkami súvisiacimi s petíciami. My sme povedali, že chceme integrovaný prístup, že chceme racionalizáciu, zjednodušenie, takže e, nedať nejaké ciele teda národné alebo sektorové e, ciele, neskôr chceme cezhraničnú e, spoluprácu. Takže nie len, že to nie je súčasťou, ale je to proti všetkému, čo sme doteraz odhlasovali a naviac nejako to nesúvisí e, s rybami. Takže predsa len budeme hlasovať teraz o tom, či hlasovať budeme. Kto je za to, aby sme hlasovali o PEC 21? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zdá sa, že je to zamietnuté. Väčšina bola proti, takže nebudeme hlasovať. 87. Odpadá. 89, kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Konsolidovaný návrh 4, kto je za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Teraz 90. Ale ešte predtým 93. druhá časť, kto je za, Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Overme si to elektronicky. 93, druhá časť. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Tesne. Potom 90. Van Bremt s ústnym pozmenujúcim, kto je za. Bolo to tu prečítané. To je užitočné, keď vieme, o čom hlasujeme, kto je teda proti, kto sa zdržiava prijaté. Potom 96 Perelo Rodríguez za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 97 Kramer v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 98, dve časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 99. Tri časti. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. Druhá časť. Hlasovanie končím. Prijaté. Tretia časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Aj to si overíme elektronicky. Tretia časť. Hlasovanie končím. Taktiež prijaté. Teraz konsolidovaný pozmenujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Aj to si musíme overiť elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to prijaté. 29 za, 24 proti. Potom niekoľko návrhov odpadá. 88. Gerbrandy a ďalší za. Proti. Sa zdržava hlasovania. Zamietnuté. 176 klas za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 27 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 106 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 29 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 107 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 108 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, Dobre, 108, overíme to elektronicky. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 109 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, to sa zdržiava prijaté. Druhá časť za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. 114 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. 28 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté, 110 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 111. Dobre, 110 si overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Sto jedenáct. Za. Proti. To sa zdržiava. Zamietnuté. dvanáct. za. Proti. To sa zdržiava? Zamietnuté. Teraz pech. Nemyslím, že to nemusíme overovať. Pech 6 za. Proti. Tu sa zdržiava za, e, prijaté. Pech 9 za. Proti. Tu sa zdržiava prijaté. Pech 18 za. Proti. Tu sa zdržiava prijaté. 119 a pech 17 spolu za, proti, tu sa zdržíva prijaté, 113 za, proti, tu sa zdržíva prijaté, 115 za, proti, tu sa zdržíva zamietnuté, 116 za, 115. Dobre, takže 116 za, proti, tu sa zdržiava, zdržiava prijaté, 117 za, proti, tu sa zdržiava prijaté, 178 za, proti, tu sa zdržiava zamietnuté. 190 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. 118 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Dobre, 118 si overíme elektronicky. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. 120 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. 122 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 124 za, proti, kto sa zdržiava? Prijaté. Na zdravie, hovorí pán predseda. Pech 4 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 126 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 128 za Proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 129 za. Proti kto sa zdržiava, prijaté. Konsolidovaný návrh číslo 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, prijaté. Sto tridsať za proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. Pech 2 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Pech 10 za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si to. Pech 10. Hlasovanie končím. Prijaté. 132 za. Proti. to sa zdržiava? Zamietnuté. 131 za. Proti. To sa zdržiava? Prijaté. 136 za. Proti. To sa zdržiava? Prijaté. 133 a 134 dokopy za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 135 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. 137 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Pech 19 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 138 za, proti, kto sa zdržiava a prijaté. 139 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Overme si to elektronicky, ale je to prijaté Hlasovanie končím. Prijaté. 142 časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Dobre, overme si to elektronicky. Prvá časť 140. Hlasovanie končím zamietnuté. že o druhej časti nemusíme hlasovať. 141 teda. Proti. Tu sa zdržiava prijaté. 142 za. Proti. Tu sa zdržiava. Zamietnuté. 144 dve časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava. Overujeme si druhú časť. Hlasovanie končím. Prijaté. 145 za, proti, kto sa zdržieva, zamietnuté. 148 za, proti, kto sa zdržieva? zamietnuté. 146 za, proti, kto sa zdržieva? prijaté. 147 za, proti, kto sa zdržieva? zamietnuté.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 Kto sa zdržiava? Prijaté. 152 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 153 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 155 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 81 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 156 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 157 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 159 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. Identicky. 158 a 160 za. stále za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si to. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Hlasujeme o, o 162 Ferreira za. Proti. Kto sa zdržieva? Zamietnuté. 163 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 164 za. Proti. Kto sa zdržiava prijaté. Potom pety 4 za. Proti. Kto sa zdržiava prijaté. 166 za. Proti. Kto sa zdržiava prijaté. 167 za proti, tu sa zdržiava, prijaté, 169 za, proti, tu sa zdržiava, prijaté, 171 za, proti, tu sa zdržiava, prijaté, 170 za, proti, tu sa zdržiava, prijaté, 168, tri časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Dobre, pokračujeme. Tretia časť za, proti, zamietnuté. Takže 168 je zamietnutá v troch častiach. Tri časti, ale všetky zamietnuté. 172 za. Za. Ešte raz 172 za. Proti kto sa zdržiava? Zamietnuté. Môžeme si to, môžeme si to kľudne overiť elektronicky. Jeden hlasujúci za EPP naviac. Hlasovanie ukončené. Je zamietnuté. 173 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 174 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 175 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 5 10 za. Proti. To sa zdržiava zamietnuté. 179 za. Proti. to sa zdržiava? Prijaté. 189 za. Proti. Zdržiava, prijaté. 180 za. Proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. 182 za. Proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. 181 za. Proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. 183 za. Proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. 184 za proti, kto sa zdržiava, prijaté. Pech 20 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. Dobre, takže overujeme si pech 20. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 185 za. Proti. Zazdržiava. Prijaté. 186 za. Proti. To sa zdržiava prijaté. 188 za. Proti. Zazdržiava. prijaté. 190 za Hlasovali o, sme už o 190 -ke? Zdá sa, že ono. Áno, 191 Gerbrandy za. Proti. To sa zdržiava. Zamietnuté. 192 za. Proti. To sa zdržiava. Zamietnuté. 193 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. Pety 12, druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Teraz úvodné ustanovenia. Číslo 9 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 8 za, proti, za zdržiava prijaté, 10 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 11, dve časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté, druhá časť za, proti, čo sa zdržiava? Povedal by som, že prijaté, ale overíme si to. Druhá časť elektronicky. Hlasovanie končím. Áno, je to prijaté. 12 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 13 za,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 16, dve časti, prvá časť za, proti, zadržíva prijaté, druhá časť za, proti, zadržiava. Overujeme si to elektronicky, druhá časť. Hlasovanie končím. Prijaté.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 proti, kto sa zdržiava, prijaté. 21 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. No a máme to za sebou. Vynikajúco. Teraz hlasujeme o celom uznesení. Elektronicky, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. 55 za, nikto proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Naozaj srdečne blahoželám pravodajkyni Esther de Lange a myslím, že parlament pôjde vynikajúco pripravený na COP10 na tú celosvetovú konferenciu v Nagoji v Japonsku, takže blahoželám ešte raz aj k tej práci, ktorá je za touto správou. Ostaneme ešte pri biodiverzite a prechádzame teraz k ďalšiemu e, bodu. Bod 9 strategické ciele Európskej únie pre desiate zasadanie konferencie zmluvných strán. Tu je otázka, ktorú chceme položiť rade. Otázku máte k dispozícii. k nej potom prebehne v pléne aj rozprava. Máte tu poznámky k tejto veľmi jednoduché otázke? Nie je tomu tak, keďže ide len o jednu vetu, čo chce EÚ robiť s cieľom, aby e, toto zasadnutie v Nagoji Kopcen bolo úspechom. Takže akceptujete ju takto. Nuž a teraz Prejdeme k bodu 10. Poskytnutie nezávislých e, posudzovaní dopadov. Ja, ich war etwas Mm, ako si som postupoval rýchlo, pretože dámy a páni, poprosím vás, talianská časť EPP je ešte hlboko zabraná do debaty. Yeah. Also wir haben die Anfrage angenommen, wir haben aber noch Tú otázku sme akceptovali, ale máme pred sebou ešte aj uznesenie. Uznesenie z podkladov poznáte. A preto sa pýtam, kto by sa chcel e, vyjadriť k uzneseniu. Niemand. Tiež nikto? Tak to není ani také zle, takže všetci súhlasíme. Tá, to uznesenie ku kopu Esther de Lange, Karin Karnbach a ďalší Miroslav Ousky, Katika Liotard, Anna Rospach, to sú autory e, žiadosti, alebo teda otázky. Má k ním niekto otázku? Bitte. Sa páči. E, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam prácu odvedenú na tomto uznesení. Ja som chcela povedať, že je veľmi dôležité, aby sme mali ambiciozne e, stanovisko, keď bude parlament na tomto celosvetovom samite v Nagoji. A chcem sa ešte vyjadriť k trom bodom, ktoré by mohli byť pozmenené v rámci tohto uznesenia. A ja navrhujem nasledovné. V mene z zelených by som chcela navrhnúť niečo, čo by možno, že bolo z diplomatického hľadiska zložité, ale pre nás je to dôležité. Takže chceli by sme povedať, že je polutovanie hodné stanovisko e, tej e, hostujúcej krajiny e, Japonska v prípade biodiverzity, hlavne čo sa týka stanoviska v oblasti rybolovu a ochrany niektorých morských druhov, ktoré sú obzvlášť ohrozené tuniak, modroplutvy a veľryba konkrétne naozaj je to polutovanie hodné a myslím si, že parlament by mal minimálne e, vyjadriť polutovanie a e, upozorniť Japonsko na to, že musí zmeniť e, svoje stanovisko v tejto oblasti rybolovu. A potom by sme chceli, aby bolo naozaj jasne povedané, že Európsky parlament je proti e, zovšeobecneniu čo sa týka e, patentovanosti, patentovateľnosti e, toho e, živého alebo živých bytostí a aby sme to vlastne zdôraznili vo svetle toho zdieľania výhod, aby sme to jednoznačne od seba oddelili. A ešte jeden doplňujúci bod Týka sa biopalív tejto časti. Tu chceme zopakovať, že je dôležité mať dnes záväzné kritéria a udržateľné kritéria. Takže to sú tie tri pripomienky, ktoré som chcela vyjadriť, ale ešte raz opakujem, že naozaj vítam túto prvú prácu, toto uznesenie, ktoré dúfam bude podporené väčšinou e, v tomto Európskom parlamente. Ďakujeme Sandrin Belie. Kriton Arzenis je ďalším, ktorý sa prihlásil. Thank you, Mr. Chairman. Um, I would like to... Ďakujem, rád by som autorom uznesenia poblahoželal. Chcel by som e, zdôrazniť tie body, ktoré vychádzajú zo zápisnice z dvoch za, uh, posledných stretnutí CBD. E, posledný sa uskuto- posledné sa uskutočnilo v marci 2010. Brazília a mnohé ďalšie krajiny jasne vyjadrili, že pokiaľ strategický plán nebudú s ním môcť súhlasiť, na obdobie 2010 až 2020, ak nebude tu jasný záväzok týkajúci sa financovania a ak nenastane skutočný e, e, e, postup, pokrok v prípade prístupových protokolov. Tieto dva body sme chceli potlačiť vpred, pretože sme mali dojem, že podobne ako v prípade Kodane sa môžeme dostať do patovej situácie a keď si prejdete tie zapisnice, tak vidíte, že e, tá pozícia je tu veľmi hanebná. Tá je možno v rozpore s, e, s cieľom 3 dohovoru. A zdá sa, že sa tu e, e, nerešpektuje uznesenie e, e, OSN. E, k ľudským právam pôvodného obyvateľstva. Ide o, o genetické zdroje, takisto EÚ e, e, nepodporuje ne, nepodporuje problematiku tradičných vedomostí. My jasne chceme zmierniť tie predpisy o monitoringu, dosledovaní a použiť, e, použití pôvodných, pôvodných zdrojov. A súčasne rovnako, pokiaľ ide o dohodnuté e, pod, podmienky k ďalším zdrojom, inými slovami, EÚ sa snaží chce, aby to bolo dobrovoľné to monitorovanie a dosledovanie namiesto, aby to bolo tak, ako sa dohodlo v pracovných skupinách. Ide len o, o, o, o bolo by úspech do, dohodnúť sa s tradičnými užívateľmi. Mali by sme mať prístup bez ohľadu na všetko ostatné. My ako EÚ súčasne chceme požiadať týchto ľudí, aby tieto protokoly boli uh, uvedené do života, vymáhané od chvíle, kedy je, bude ten dohovor ratifikovaný. A všetky tieto predpisy e, budú použité všetk, všetkým zdrojom, ku ktorým sme mali roky prístup, ale nemal, ktoré nemali, neprinášali užitok lokálnemu obyvateľstvu. Tá pozícia EÚ je naozaj e, na úplne inej úrovni rovine zmýšľania než e, úroveň tých miestných ľudí. Takže posledná e, poznámka. Od, hoci máme od roku 1992 CBD a veľmi dobré podmienky v tejto doho- dohode a prostredníctvom iných dohovorov e, obchodne orientovaných, kde nejde len o o, o vedecký výskum, ale kde ide napríklad o duševné vlastníctvo, fungujú veľmi e, rýchlo. Tie, ktoré sa týkajú e, všetkých názorov, nielen trhových, ale aj komunitárnych, e, tak tam sú problémy pri rozhodovaní. Naše uznesenie bude teda rozhodujúce pri našich, naš, našom úsilí. Dankeschön, dann Vittorio Poli. Ďakujeme. Ja. Dann gehen wir weiter. Ideme ďalej, nikto ďalší. Prejdeme teda k pani e, Kristine uh, Giteres Cortines. Ďakujem, pán predseda. Téma biodiverzity a uznesenie. Nuž, bola som v Bone na zasadnutí a bola som predsedkyňou. A videla som, že v texte sú veľké rozpory. Pre mňa bolo veľkým prekvapením, keď sme boli v Bone. Problém bol v, v práve v tej, v tej otázke pôvodného obyvateľstva, ktoré, ktoré postoroč, postoročia obývalo určité územie a ktoré ktorého obyvatelia boli e, vyhnaní z tohoto územia, napríklad v Kamerune, v Afrike, v Mek- Mexiku, v iných krajinách. E, títo ľudia nemôžu obhospodarovať svoje pôvodné územia, sú to malé skupiny, ktoré používajú tradičné nástroje a žiadnym spôsobom nenarušujú životné prostredie. Nemôžu napríklad navštevovať svoje posvetné stromy. A Myslím si, že toto je niečo veľmi nepríjemné. Dokonca si myslím, že by sme mali komisii navrhnúť, e, že ak by dochádzalo k takémuto niečomu, tak by pôvodní obyvateľia mali mať prístup e, na určité miesta. Myslím si, že nie je správne e, keď demokratický orgán ukladá podmienky, ktoré vylúčujú z prírodného prostredia pôvodné obyvateľstvo. Títo obyvateľia majú predsa určité svoje tradičné práva a teraz ľavica hlasuje proti môjmu pozmeňujúcemu návrhu 108, kde hovorím, že by sme mali zohľadňovať práva majiteľov e, krajín, teda pozemkov, území. Keď v Európe niekto vlastní určitý pozemok a má na ňom park, tak sa s ním predsa musíme dohodnúť, musíme s ním vyjednávať. Nehovoríme mu, že je to e, nejaký prekliatý majiteľ len preto, že paušálne všetci majiteľia sú zlí. Chcela by som, aby sa nad tým tento výbor zamyslel. Myslím si, že ak sa majiteľ rozhodne niečo zničiť, tak my niečo nedokáž- nič nedokážeme legislatívnou cestou, takže by sme sa podľa mňa mali snažiť do- vždy dohovoriť na základe smernice 6. Vždy sme sa stretávali s pôvodným obyvateľstvom a mimovládnymi organizáciami v teréne a myslím si, že potrebujem pozme- pozmeňujúci návrh, ktorý by vyžadoval, aby medzinárodné protokoly OSN a EÚ pri vyhlasovaní parkov zohľadňovali nielen ľudský faktor, ale aj jeho monitorovanie. To musíme uznávať a zohľadniť, zohľadniť prítomnosť tohoto faktoru. Mhm. Uh, kde vlastne je rozpor v tej správe? Kde vidíte tu ten rozpor? Perdón, yo creo que prefiero hacer un comentario escrito con detalle preciso, me parece mejor. Myslím si, že vám to detailne a písomne predložím. Karin Kalnbach teraz, nech sa páči. Ďakujem. Myslím si, že tieto podnety zapracujeme, len prozba 15. Eh, je lehota pre pozmeňujúce návrhy Ďakujem vám za e, čulú účasť, ale bude tu asi potrebné mať e, stringentný materiál a poukázať na tie e, podstatné, podstatné aspekty. Ďalší signatári sa rovnako domnievajú, že ten materiál by mal ukázať myšlienky a, a podnety a súčasne si však nemyslím, že by mal ten materiál mať taký rozsah, kde by sme všetky E, národné, regionálne, detailné osobitosti zohľadnili. E, som naozaj e, vďačná, chcem poďakovať za hlas, pomer hlasov dnes pri hlasovaní o biodiverzite. Bolo to naozaj namáhavé. Možno, že v budúcnosti by sme mohli ten postup trochu zlepšiť, nemať toľko osobitných rozhovorov. Myslím si, že je tu už silný materiál, E, myslím si, že tu musí byť obojo. Na jednej strane ohľad na podstatné záujmy daného obyvateľstva a myslím si, že ochrana druhov a prírody môže mať úspech len vtedy, keď ju bude realizovať obyvateľstvo. Takže treba mať o tom rozpravu a potrebujeme to, čo nám momentálne tu v Európe ešte chýba. To znamená absolútnu odovzdanosť tej veci zo strany e, tých, ktorí rozhodujú, aby biodiverzita, ochrana druhov bola, mala svoje miesto vo všetkých politikách. Nemôžeme predsa vypracovať materiál, ktorý celkom špecificky sa dá za, zaradiť dole len jedného e, oddelenia jednej konkrétnej oblasti. Nie, mali by byť všetky politiky e, obsahujúce E, biodiverzitu nemala by zostať jedna jediná politika nedotknutá, pretože veci, ktoré sa tu narušia, sa neskôr nedajú napraviť ani peniazmi a nenávratne sú zničené. Takže si myslím, že je to veľmi zásadné. Ďakujem. de Lange, nech sa páči. Ďakujem, pán e, predsedajúci. E, v prvom rade by som chcela poďakovať kolegom i sekretariátu za to, že tento návrh uznesenia pre Nagoju sme dostali e, alebo mohli na ňom pracovať e-mailom, písomne a takto sme e, mohli komunikovať aj o predošlej správe. Takže ešte raz vďaka za túto rýchlu formu spracovania. Pani Kaltenbach, môžem len podporiť. Naozaj sa treba postarať o to, aby sa to nepríliš naťahovalo a fragmentovalo, do jednotlivých e, detailov. Naozaj by chceme, aby ten materiál mal výpovednú silu. Je, sú tu veľmi dobre doplňujúce návrhy, poznámky, napríklad to, čo hovoril kolega o tom ľudskom aspekte, ďalej, čo hovorili ste o e, rybolove, o tuniakoch. Asi pred pol rokom sme tu v Európskom parlamente sme e, zažili veľmi tvrdé boje v tejto veci a je veľmi dôležité, aby sme e, to na adresu Japonska aj zapracovali. A pokiaľ ide o patenty, tiež veľmi dôležitá oblasť, patentovanie vždy e, znamenalo e, určitý zásah do tých, tých výnimiek, kde ide o použitie rozmanitosti, tá, tá dotknutá osoba samotná. Nemali by to byť medzinárodné koncerny, tie osoby samotné by mali byť v centre, mali by sme to zodpovedajúcim spôsobom formulovať. A najdôležitejší bod z mojej strany, máme tu text a ten potom predložíme Európskej komisii a spojíme s ním aj tú otázku, ako môžeme sa postarať o to, aby sme nezopakovali chyby ďalších medzinárodných konferencií, to znamená aby e, sa Európa príliš nezahrabávala do svojich e, výdobytkov a všetky tie ďalšie strá, e, zmluvné strany sa už možno dohodli mimo. To je tá najdôležitejšia otázka. Môžeme určite návrhu znesenia zlepšiť, ale nemali by sme sa obmedziť len na tie najpodstatnejšie signály. Ja, dann fragen wir doch mal die Europäische Kommission. Teda teraz sa priamo obrátime na Európsku komisiu. Ako zabránime tomu, že budeme koncentrovaní iba sama, sami na seba. Takže zastupcovia komisie by nás mohli poinformovať. Je tu zastupca komisie? Vidíme ho? Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o prípravu niekoľko stručných slov o súčasnom stave, aká je interná koordinácia EÚ, ktorá, ktorá teraz iba začala počas belgického predsedníctva. Niektoré stretnutia ste už spomenuli v Kali alebo v Nairobi. Na základe výsledkov týchto stretnutí teraz vedieme interné konzultácie na všetkých úrovniach s členskými štátmi a pracujeme na príprave pozície EÚ už sme na tom dosť pokročili spolu s belgickým predsedníctvom a tieto pozície budeme finalizovať v oktobri, potom budeme pripravovať aj závery rady. Do polovice oktobra to bude, myslím, hotové, pripravené na závery rady a takisto samozrejme poinformujeme členov parlamentu neskôr počas tohto procesu. Pravdepodobne bude nejaké stretnutie začiatkom oktobra, na ktorom dostanete detaľnejšie informácie o stave vecí vnútri EÚ. Teraz e, sme tesne pred e, letnou pauzou. ABS tu bolo viackrát spomenuté. Chcem k tomu povedať, že tento týždeň sa rokuje v Montreale. Ešte stále čakáme na výsledky z Montrealu, aby sme zvážili celý tento balík kľúčových tém, ktoré budú na stole v Nagoji na konferencii zmluvných strán. Existuje strategický plán pre nové ciele biodiverzity a pre protokol o Access and Benefit Sharing. To sa bude riešiť aj v oktobri. A potom je tu ešte financovanie, to bude takisto zásadná téma. No a tento celý balík musí byť prediskované prediskutovaný vo svetle výsledkov toho, čo vyjde z Montrealu tento týždeň. Ďakujem. A ešte jedna pripomienka. Ďakujem, pán predseda. Mám priamu otázku na komisiu. Uvedomujem si, že to trvá, kým sa EÚ dostane k spoločnej pozícii, ale keď hovoríte, že polovici októbra už budete mať spoločnú pozíciu a stretnutie v Nagoji bude koncom októbra, aj tak sa bojím, že urobíme rovnakú chybu, ako sme urobili v Kodani alebo v Dohe. Čiže moja veľmi konkrétna otázka znie, čo robíte teraz v tejto fáze, aby ste v iných krajinách mimo EÚ boli schopní prehovoriť tieto krajiny, aby podporovali spoločné stanovisko EÚ, pretože sa potom môže stať, že prídete do Nagoje konečne s tým svojim spoločným stanoviskom a potom možno uvidíte, že iné krajiny sa už posunuli a majú zasa iné stanovisko. Čiže čo robíte, aby ste iných posunuli na našu stranu? Kryton Arzenis má otázku. Toto nie je ako Kodaň, keď presvedčíme vo téme ABS iné krajiny, aby prijali našu pozíciu, bude to zlé pre celý svet. Naša pozícia je veľmi zlá. A ja chcem vedieť od komisie, či je pravda o tom, že sú nejaké manipula- manipulácie s právami domorodých e, ľudí o prístupe E, k zdrojom a o odstránení informovaného súhlasu a že tam nie je zmienka o ABS z pôvodných tradičných vedomostí, že sa niekto snaží oslabiť tieto podmienky a ja by som chcel vedieť, čo, čo o tom komisia vie. Ďakujem. Najskôr k tej otázke, ako pristupujeme k tretím štátom v tejto fáze. Je pravda, že finálne stanovisko EÚ dostaneme iba veľmi krátko pred kopom, ale my využívame napríklad aj súčasné montrealské stretnutie, aby sme sa stretili s tretími štátmi a diskutujeme aj o, o tých stretnutiach medzi veľkými stretnutiami, aby sme zistili, aké kompromisy sú uskutočniteľné. Čiže my využívame aj tieto neformálne stretnutia, tie tzv. marginálne stretnutia. No a takisto využívame sieť zelenej diplomácie na tzv. outreach e, za tým účelom, aby sme sprostredkovali ostatným tretím stranám, aké sú naše predbežné stanoviská a takisto využijeme stretnutie na vysokej úrovni v septembri 2010 v New Yorku. To bude stretnutie valného zhromaždenia OSN k biodiverzite a počas tohto stretnutia budeme mať aj bilaterálne stretnutia. Dúfam, že tieto politické stretnutia na najvyššej úrovni, očakávame tam totiž aj hlavy štátov a vlád, Očakávame, že tieto politické stretnutia budú využité na to, aby sa vypracovala dohoda pre niektoré otvorené otázky ohľadom kopu. Takže ja si myslím, že pred samotným stretnutím budú už dopracované mnohé otázky. Pokiaľ ide o rokovania o ABS, to, na čo ste sa pýtali, to sa týkalo ešte prebiehajúcich rokovaní v Montreale a nedostal som ešte informácie od kolegov, ktorí tam rokujú, takže prosím pochopte, že vám nemôžem poskytnúť informácie o tom, čo sa hovorí teraz v Montreale, ako sa tá diskusia vyvíja. Pokiaľ ide o pôvodné obyvateľstvo a ich práva na tradičné vedomosti, EÚ uznáva, že nový protokol bude musieť riešiť tradičné vedomosti a genetické zdroje, ktoré sú v držbe komunít pôvodného obyvateľstva a takisto podporujeme to, aby ustanovenia o záväzkoch štátov, ktoré majú zabezpečiť nejaký mechanizmus na úrovni štátov, aby zapojili miestne a pôvodné komunity do rokovaní, že takýto mechanizmus by mal existovať. To bude záväzok na štátnej úrovni. Diskusie o takomto mechanizme sú veľmi ťaž, ťažké. Je to veľmi politizovaná diskusia, ale nie je to tak, že by EÚ nechcela takúto odvolávku na práva pôvodného obyvateľstva a práva pôvodného obyvateľstva na genetické zdroje v protokole, ale pokiaľ ide o prebiehajúce rokovania, dáme informácie čo najskôr parlamentu a potom dostanete informácie o tom, čo sa dialo v Montreale a dostanete pardon, ja sa ospravedlňujem za to, že e, príslušný expert tu nie je. Ten by vám mohol dať detaľnejšie informácie. Ďakujem, hovorí predseda. Ďalšie prihlášky do diskusie už nie sú. Ďakujem predkladateľom tohto uznesenia a opakujem, že lehota na pozmenujúce návrhy je zajtra na poludnie o 12. To uznesenie by malo byť údajne veľmi stručné. Teraz posledný bod tohto predpoludnia. Bod 11 totiž je už uzavretý, bod EFSA, to už sme prebrali. A bod o, a klíme nemáme na agende a teraz tu máme bod 10 zaručenie nezávislého hodnotenia dopadov Martin Kalanan stanovisko pre Júri. Takže pán Kalanan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto nie je najdôležitejší bod na dnešnom programe, ale myslím si, že aj tak e, je dôležitý, ako ste správne povedali. My sme výbor, ktorý vypracováva stanovisko pre Júri o záležitosti e, zaručenia nezávislých hodnotení dopadov. Pani Nibler predkladá stanovisko pre výbor Jury. A myslím, že môžem súhlasiť s nie, jednou pripomienkou v jej dokumente. Komisia by mala mať hlavnú zodpovednosť za hodnotenia dopadov, ale tieto hodnotenia komisie napriek tomu by mali podliehať ešte kvalitatívnej kontrole. Ja súhlasím s tým, že by sme mali využiť obrovské skúsenosti a vedomosti, ktoré má komisia a mali by sme e, im dať aj zodpovednosť za vypracovávanie týchto hodnotení e, vplyvov, ale takisto e, by mala existovať prísna a nezávislá externá kontrola kvality a myslím si, že toto by sme dosiahli tým, že vznikne nezávislá rada pre hodnotenia vplyvov, ktorá by skúmala tie hodnotenia komisie. Mali by sa zohľadniť tie osvedčené postupy, ktoré existujú napríklad v Spojenom kráľovstve, Švédsku, Nemecku. Tieto krajiny už majú takéto nezávislé rady pre hodnotenie posúdenia vplyvov. Dostal som prípomienky od viacerých zainteresovaných strán, ktoré sa obávajú oprávnenie, že niektoré hodnotenia komisie by mohli byť ušité na mieru aby e, sedeli niektorým politickým rozhodnutiam, ktoré už boli prijaté, a že by neboli teda až také nezávislé, neslúžili by tomu správnemu účelu. Ďalšie e, pripomienky. Myslím si, že by bolo dobre, keby tento výbor by e, sa riadil ako IMKO, čiže Prvý, prvá výmena názorov s komisiou by mala byť vyhradená aj na posúdenie vplyvov. Envy eh, by malo predkladať hodnotenia vplyvov eh, pre eh, všetky zásadné pozmenenia, ktoré predloží výbor. Ak chceme schváliť zásadné zmeny k nejakým návrhom, pozmeňovacie návrhy, tak aj my by sme mali vypracovať posúdenie vplyvu e, toho pozmenujúceho návrhu. Samozrejme iba v prípade takých zásadných pozmenujúcich návrhov, nie v prípade všetkých. Tak, aby sme si boli vedomí, e, čo všetko prinesie nejaký pozmenujúci návrh predtým, než ho schválime. Myslím si, že kvalita posúdení vplyvov môže byť zlepšená, ak budeme konzultovať e, zainteresované strany a ak budeme robiť lepšiu analýzu nákladov a úžitkov a budeme posudzovať, ktorá alternatíva je e, lepšia, než nerobiť nič. Samozrejme, Niektoré výhody návrhov nie sú kvantifikovateľné, najmä v oblasti životného prostredia alebo potravín, takže naozaj mali by sme aj vysvetľovať. Nemôžeme všetko redukovať iba na kvantifikované náklady. Často sú úžitky, ktoré sú ťažko merateľné, aj ťažko monitorovateľné a preto by sme aj mali jasne vysvetľovať. No a na záver by som povedal, že nezávislé hodnotenia vplyvov sú veľmi dôležité môžu zohrávať zásadnú úlohu, keď pripravujeme legislatívu, ale tým kľúčovým slovom v tomto dokumente je slovo nezávislý, independent. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán kolega Kalanan. Áno, je pravda, že potrebujeme pri komplikovaných návrhoch mať aj určitú predstavu, aké budú následky, výsledky a tieto posúdenia vplyvov by nám to mali umožniť. Ale mám aj dojem, že niekedy sú robené tak, aby obhájili ten návrh, aby podporili návrh, teda odôvodňujú alebo podporujú to, čo chce predkladateľ legislatívy. A to naozaj nie je zmyslom toho posúdenia vplyvov. V medzi parlamentnom výbo- výbore sme sa už dohodli alebo zhodli na tom, že by sme mali robiť takéto posúdenia. Neviem, či sme ešte nejaké, či sme už nejaké urobili, sme trošku váhaví nechať hodnotiť vplyvy keď sa odkloníme od nejakého legislatívneho návrhu. Samozrejme, ale zase na druhej strane my ako zákonodarci máme e, nárok, máme tú slobodu povedať, toto nechceme. Pani Giteres Cortines. Ďakujem, pán predseda. Som prekvapená, že miestnosť je teraz taká prázdna, pretože práve hodnotenie vplyvov, to je jadrom udržateľnosti. Je to kľúč, kľúčom ku všetkému, čo robíme. Čiže tie dopady, vplyvy v súvislosti s legislatívnymi predpismi EÚ. To, e, čo povedala pani Nibler, tie otázky, ktoré položila, sú veľmi e, relevantné. Aké dopady majú predpisy EÚ na e, systém ako témy taký, a napríklad hospodárstvo, kde sa strácajú pracovné miesta, aké sú náklady a tak ďalej. Kto robí tieto hodnotenia vplyvov a do akej miery sú nezávislé a aké kritéria tieto hodnotenia vplyvov majú? Toto bude rozhodujúce v budúcich rokoch, pretože v budúcnosti budeme musieť prepracovať smernicu o vplyvoch na životné prostredie. Negatívne dopady mnohých nariadení EÚ boli už dokázané. Existuje veľmi veľa predpisov, ktoré majú negatívne dopady a komisia sa o to nezaujíma, pretože nie je zvyknutá na to byť kritizovaná. Komisia je inštitúcia, ktorá veľmi znervoznie, keď ju niekto kritizuje, pretože nie je zvyknutá na kritiku. A preto je dôležité, aby sa externe hodnotilo, kontrolovalo to, čo robí komisia. Aby existovali nezávislé externé kritéria. V prípade smernice REACH sme skonštatovali, že sú tam čierne diery, legislatívne medzery, ktoré by mali byť kontrolované. Čiže musí to byť nezávislé a externé v každom prípade. No a ešte je e, jedna vec. Tie inštitúcie v členských štátoch, ktoré budú mať užitok z nejakej e, iniciatívy, musia byť tiež nezávislé. Napríklad Mestské plánovanie v Španielsku. Nadmerný rast e, miest v Španielsku má e, za príčinu to, že napríklad to, čo ľavičiari kritizovali, sa nerešpektovalo jedno ducho sa rozhodlo, že bohatí dostanú peniaze a obce nemajú mesta, nemajú rozpočet, nemajú nehnuteľnosti, nemajú nič. No a to, čo z toho má štát, tie výhody, to sú stavebné licencie. No a z toho vyplýva nadmerný rast miest v Španielsku. To musíme kritizovať, pranierovať obrovské množstvo budov, ktoré sa teraz stavia. Keď chce obec stavať, musí samozrejme mať aj rozpočet. Musíme teda preskúmať, kto má nejaký úžitok z toho, či obce, či štát, komu plynú všetku, všetky tieto peniaze za stavebné povolenia. No a preto 100% podporím to, čo povedal pán Kalanan. No a okrem toho EÚ musí byť kritickejšia k vlastným nariadeniam. Napríklad Norsko má takú prax, že štátni úradníci, ktorí sú schopní preukázať, do akej miery bolo historické dedičstvo poškodené predpismi EÚ. Napríklad niektoré veci sa už nedajú ani zreštaurovať, alebo kovy, ktoré boli používané v historických stavbách. Kto z toho má úžitok? Existujú teda určité orgány, ktoré z týchto vecí nemajú žiaden účel, ale sú skôr poškodzované a tým myslím, že predtým, než EÚ príjme nejaké nariadenia, mali by sme sa e, pozrieť na to, aké budú dopady na jednotlivé oblasti. Samozrejme, že to niečo stojí, ale má to svoj zmysel. Takže nezávislé externé hodnotenie, to je nutné, ale takisto Musíme byť e, presnejší, konkrétnejší. Všetko, čo je subsidiárne, mm, napríklad dopady na vidiek, na pôdu a tak ďalej, to musí byť všetko preskúmané. Určite sa k tomu bude konať veľa vypočutí, nasadí sa task force. Určite je to dobré, pretože toto mm, je dôležité pre nás aj pre uh, životné prostredie. Thank you. Uh, I'd like to thank the rapporteur for... Ďakujem, chcem sa poďakovať <clears throat> za stanovisko spravodajcovi a myslím si, že posúdenia vplyvov a ich nezávislosť <laughs> budú ešte dôležitejšie po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Potrebujeme kvalitnú legislatívu a teda aj tieto hodnotenia musia byť nezávislé a kvalitné. Pokiaľ ide o zásady pre skupinu SAD, sú nasledovné. Hodnotenia vplyvov sú vodítkom pri e, príjmaní legislatívy, ale nemala by to byť e, prekážka pri nezávislom e, rozhodovaní zákonodarcov. Hodnotenia nákladov by mali zohľadňovať aj sociálnu a zdravotnú oblasť. Musíme preskúmať ktoré návrhy potrebujú hodnotenia dopadov a ktoré nie, pretože niektoré návrhy sú veľmi jednoduché, niektoré sú veľmi komplikované, niektoré pre, prechádzajú veľmi e, dlhým prípravným procesom, niektoré sú predkladané e, rýchlo a preto ja si nemyslím, že by to malo byť povinné pre všetky legislatívne návrhy. Musíme preskúmať osvedčené postupy v členských štátoch. Viem, že v Nemecku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve existujú nezávislé rady, niekto to už spomínal. Mohli by sme preskúmať skúsenosti týchto krajín. Najlepší spôsob, ako vytvoriť e, nezávislú radu pre hodnotenia dopadov, e, by bolo to, že tam dáme nezávislých oddelených e, stakeholderov, zainteresované strany, aby sme sa vyhli konfliktom záujmov. Ja viem o mnohých situáciách, kde dochádza ku konfliktom záujmov e, a dojde k tomu vždy po tom, čo sa príjme hodnotenie dopadov a po tom, čo už dôjde ku konkrétnej škode. Ja mám trošku aj obavy, že by to ovplyvňovalo e, parlament pri roz, príjmaní rozhodnutí. Hodnotenia dopadov sú na to, aby nás e, informovali, ale nie na to, aby ovplyvňovali naše rozhodovania. My príjmame politické rozhodnutia. Ďakujem ešte raz spravodajcovi za stanovisko a teším sa na prácu počas nasledujúcich mesiacov. Ďakujem. Satu Hasi. Ďakujem, pán predseda. Aj ďakujem spravodajcovi za prácu tak ako povedala zástupkynia skupiny SAD. A ja chcem zdôrazniť, že hodnotenia vplyvov by nikdy nemali brániť politickým rozhodnutiam. Tieto hodnotenia vplyvov by mali byť informačným základom, na ktorom budeme my príjmať rozhodnutia. Spravodajkyňa Juri pani Nibler vo svojom pracovnom dokumente zdôraznila tri zásady. Ja si myslím, že by mali byť zdôraznené aj v našom stanovisku. Najskôr Chcem povedať, že tieto posúdenia vplyvov sú pomôckou pre politické rozhodnutia, ale nemôžu nikdy nahradiť politické rozhodnutia. A tieto posúdenia vplyvov nesmú ani brzdiť rozhodnutia, alebo nesmú byť používané tak, aby bránili týmto rozhodnutiam. Inými slovami, zákonodarca má moc a právo tak, ako ho má mať v každej demokracii. Pán Kelenen v bode 5 vo svojom návrhu navrhuje, aby existovala povinná analýza nákladov a úžitku a tam by sa kvantifikovali výhody a nevýhody. To ale stojí v rozpore s tým, čo navrhla pani Niebler ako všeobecnú zásadu. A preto v tomto bode súhlasím s pani Niebler. V mnohých prípadoch sa výhody nedajú jednoducho kvantifikovať. Bolo by dobre, keby sa to dalo, ale nejde to. Keď máme kontext zdravotný a environmentálny, tak tam je naozaj ťažké kvantifikovať výhody a nevýhody. Jedným takým dobrým príkladom je legislatíva v oblasti alternatívnych materiálov. je to ešte ťažšie, napríklad v oblasti biodiverzity. Nikto nemôže kvantifikovať, ako nejaká, nejaký živočišný druh je, o, môže byť zachovaný. Kto môže povedať, ktoré hodnoty e, sú exaktné? Inými slovami, pri analýze nákladov a úžitku existuje určitá svojvôľa a musíme zohľadňovať kvalitu, faktor kvality. Pokiaľ ide o bod 7, v bode 7 pán Kelenen navrhuje, aby parlamentné výbory, keď sa robia zásadné zmeny, pozmeňovacie návrhy, tak aby bolo urobené posúdenie vplyvu. Aj to je v rozpore s tým, čo navrhuje pani Nibler v výbore Jury vo svojom pracovnom dokumente. Mohlo by to viesť k tomu, že zákonodarca nebude mať tú plnú slo- slobodu, ktorú by mal mať. Pán Kelenen odkazuje na interinstitucionálnu dohodu, ale v podstate navrhuje viac ako to, čo sa v interinštitucionálnej dohode hovorí, pretože v dohode sa hovorí, že keď e, zákonodárne orgány rozhodujú o zásadných pozmeňujúcich návrhoch, tak potom je možné urobiť hodnotenie dopadov, ale nie je to povinné. Keby to bolo možné, Mohli by sme to urobiť, ale nemali by sme sa k tomu zavezovať, pretože by nás to obmedzovalo. Musíme nájsť dobrú rovnováhu medzi tým, e, čo chce pán Kelenen a medzi tým, e, čo chceme my teda ponechať si politickú zodpovednosť a politickú slobodu ktorú musíme mať v demokracii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vittorio Prodi má teraz slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj kolegovi Kalananovi za odvedenú prácu, aj keď sa musím priznať, že som trochu e, zarazený, pretože EÚ má rôzne nástroje, a myslím, že by mali byť prehodnotené predtým, ako budú e, vytvorené nové. Pokúsim sa to vysvetliť. Európska komisia chce prehlbiť spoločné výskumné stredisko, ktoré spada priamo pod komisiu. ale má úlohy, ktoré spočúvajú v pomoci únie pri svojej exekutívnej činnosti, ale aj e, v tom prípade, kedy komisia vypracováva legislatívne návrhy. Takže už máme spoločné výskumné e, stredisko. Ja si veľmi vážim e, túto organizáciu a ona je schopná pracovať tým najvhodnejším spôsobom. Nezabudajme ani na agentúry. Hovorili sme o EFSE dnes ráno. O teda Európskom úrade pre potravinovú bezpečnosť a vždy sme zdôrazňovali nezávislosť členov pracovníkov EFSI. Takže predtým, ako budeme žiadať nejakú externú pomoc, tak si myslím, že najskôr by sme si mali zhodnotiť systém agentúr a európskych orgánov, ktoré by už mohli byť nezávislé. E, agentúra pre životné prostredie, ktorá sídli v Kodani Napríklad e, to je veľmi profesionálna infraštruktúra, ktorá sa mne javí byť nezávislá. Samozrejme, že môžeme analyzovať e, situáciu súvisiacu s touto e, agentúrou, môžeme si to naozaj prečesať, ale naozaj by sme mohli mať nezávislých odborníkov, ktorí už pôsobia v týchto agentúrach a ktorí by mali za úlohu vypracovať takéto hodnotenia dopadu. A samozrejme, to musí byť súčasťou e, akéhokoľvek hodnotenia ale nemyslím si, že musíme nutne e, hľadať mimo komisie nejaké orgány, úrady, pretože e, máme už takýchto nezávislých odborníkov. Takže predtým, ako vytvoríme nejaké vonkajšie organizácie, a ich nezávislosť by sme opäť museli najskôr zhodnotiť. Neviem, či by nebolo lepšie overiť si, či naše agentúry nie sú dostatočne eh, nezávislé, tak ako majú byť. Mm, lebo my sme vždy zdôrazňovali, že predstavenstvo týchto agentúr eh, musí byť eh, nezávislé. Tieto agentúry sa skladajú z odborníkov špičkových. A prečo by nemali byť zodpovední za tieto hodnotenia dopadu? A ak pôjde o veľmi citlivé témy, e, potom by sa mohli zapojiť aj e, dôveryhodní e, poslanci, ale to by nemalo byť automatické. Parlament by mohol žiadať, aby nejaká E, osobnosť z našich radov by pomohla predstavenstvu a odborníkom z našich agentúr. Takýmto spôsobom by sme mohli vytvoriť akúsi radu jednotlivých agentúr, osoby by teda boli kvalifikované na vypracovávanie hodnotenia vplyvu v oblasti životného prostredia. Tože naozaj sú to špičkoví odborníci, ktorých máme v našich agentúrach a úradoch, orgánoch. a agentúry sa musia vedieť zorganizovať navzájom, aby mohli, mohli vypracovať nejaké hodnotenie dopadu na životné prostredie, ak to je potrebné. Ale zopakujem to. EÚ má už ľudské zdroje, veľmi profesionálne. Takže ide o to vedieť, či sú dostatočne nezávislí títo experti. Ďakujem pekne. Rakvile Mokunajte ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, tým kolegom, ktorí pracovali na tejto veľmi zložitej otázke. E, obsahuje totiž to viacero prvkov, faktorov, No a teraz všeobecne k e, implementácii hodnotení vplyvu do legislatívneho postupu. Tu by som rada vypichla hodnotenia vplyvu na životné prostredie. E, čo sa týka hodnotenia vplyvu, ja myslím, že by sme vždy mali brať do úvahy environmentálny aspekt a vplyv nejakého legislatívneho aktu. A environmentálne aspekty by mali byť najdôležitejšie pri schváľovaní alebo zamietaní nejakých návrhov. Ja myslím, že akákoľvek osoba, ktorá vykonáva hospodárskú činnosť, mm, a myslí si, že činnosť je nezávislá a objektívna, tak e, myslím, že v takomto prípade môžeme hovoriť o výsledkoch, ktoré sú výsledkom environmentálnej legislatívy a ja si myslím, že európsky občania by e, si mali uvedomovať, že my sa snažíme o uplatňovanie zásad nezávislosti. Ja tu hovorím o Eh, napríklad energetickom eh, sektore alebo ďalších. Zatiaľ je situácia nasledovná. Eh, podnik, ktorý si objedná štúdiu alebo analýzu, v podstate verí, že výsledok hodnotenia bude akýmsi opodstatnením činnosti tejto spoločnosti, takže skôr i tu ide o zastieranie e, činnosti. Takže ak sa budeme riadiť zásadou e, nestrannosti, objektívnosti, nezávislosti, tak by sme mohli dosiahnuť viac. Možno, že by sme mohli pracovať na e, zásade smernice o hodnotení environmentálneho vplyvu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by som sa obratil na komisiu, aby sa e, vyjadrila. Sú po našej pravici, takže nech sa páči, ak chcete povedať niečo k tejto téme. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že komisii záleží na kvalitných hodnoteniach vplyvu a preto vítame tento návrh stanoviska. V našich hodnoteniach, to chcem zdôrazniť, sa pozeráme na sociálne, ekonomické a environmentálne dopady integrovaným spôsobom a samozrejme pozeráme sa aj na náklady a úžitok. Možno, že problematická je tá nejaká externá štruktúra. Prečo si nemyslíme, že by to bolo vhodné? Tá rada je nezávislá, vyvážená, sú tam zastupovia, zastupcovia DG Employ, Envy a aj e, generálnych riaditeľstiev pre obchod. My sa obávame, že ak by tam boli nejaké osoby zvonku, tak by to narošilo tú rovnováhu. Keď sa pozrieme na členské krajiny, a myslím, že sa hovorilo o nezávislých orgánoch v členských krajinách, tak e, musím povedať, že nie sú nezávislé a e, zameriavajú sa na e, obchodný dopad. Takže to by nebol dobrý model pre nás, pretože si myslíme, že by to malo zahrňať tieto tri aspekty, environmentálny, sociálny a ekonomický. A potom predseda vymenováva Eh, členov, ktorí sú potom nezávislí od generálnych riaditeľstiev, pretože je to v rámci komisie, takže eh, rada vlastne overuje vnútorné postupy rady a eh, až potom to schvaluje komisia a Ehm, ťažko si vieme predstaviť niekoho z vonku, niekto tu uvádzal príklad poslancov, ako by e, poslanci sa zúčastňovali na vnútorných postupoch komisie, to nie je e, podľa nás e, vhodné a nevidíme, prečo by to mali byť nejaké osoby z vonku zapojené do vnútorných postupov a možno, že ešte rámcová dohoda pre vzťahy medzi Európskou komisiou a parlamentom, to by som ocitoval. Komisia má zabezpečiť, že hodnotenia vplyvu sú, hodnot- sú vykonávané pod jej taktovkou v súlade s postupmi, ktoré zaručujú nezávislé hodnotenie vplyvu. Koniec citátu. A to je naozaj tá línia, ktorej by sme sa mali držať, že komisia, e, teda že rada sa pozrie na postupy rady a e, schváli ich No a potom ešte nápad e, pána Kalanana v súlade s postupom IMKA. E, IMKO by sa pozrel na hodnotenia vplyvu komisie, e, diskutuje o nich. My toto vítame potom, ako my vypracujeme hodnotenie vplyvu a taktiež vítame e, záväzok Európskeho parlamentu, aby mohol naozaj predkladať pozmeňujúce návrhy aj zásadnej povahy k takýmto hodnoteniam. Tak je to už aj v súčasnosti. My máme hodnotenia vplyvu, my ich postupíme, ale niekedy nevidíme jasne, aký dopad by mali tie vami navrhované pozmeňujúce návrhy. Na no čo sa týka agentúry, uh, Európska environmentálna agentúra je dobrý príklad, je to veľmi profesionálny, nezávislý orgán a veľmi často sa mm, zapájajú do hodnotenia vplyvu, sú jeho súčasťou, konzultujeme e, zúčastnené strany. <clears throat> Táto agentúra by teda mohla byť súčasťou, ale nie je to orgán, ktorý by e, mohol overovať kvalitu v rámci vnútorných hodnotení vplyvu komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Linda. Doplňujúca otázka. Chcela by som zareagovať, neviem prečo Imko, ale pýtam sa, či komisia by mohla prísť odprezentovať hodnotenie vplyvu na výbor. My sme o tom hovorili na schôdzi koordinátorov. My takto pracujeme so zákonmi. Najskôr spravodajca predloží, potom tieňový, potom sa výbor vyjadrí ale keď ide o zásadné legislatívne akty, tak možno, že komisia by osobne mohla prísť na výbor odprezentovať e, hodnotenie vplyvu a taktiež sa pýtam, prečo e, komisia e, niektoré zmeny odsúhlasí, niektoré nie. Chodievate aj na iné výbory, kde fungujete takýmto spôsobom? Vittorio Prodi. Ďakujem pekne. Rád by som zareagoval. Tak ako komisia povedala, aj my by sme mohli e, tvrdiť, že komisia predsa má svoje štruktúry a že by bolo dobré, aby ich aj využila na vypracovanie hodnotenia e, vplyvu na životné prostredie. Agentúry by mohli byť takýmto nezávislým orgánom, mohli by sa ďalej rozvíjať. Nemyslím si, že by sme mohli nájsť odborníkov alebo expertov lepších ako tí, ktorí sú už e, pracovníkmi environmentálnej agentúry. Mohli by sme teda podporiť Kodaňskú agentúru v tom, aby e, sa skontaktovala s ďalšími agentúrami, napríklad v Helsinkách, e, tam je agentúra pre chemikálie a taktiež by sa mohli skontaktovať s EFSO, A to s cieľom vypracovávať nezávislé hodnotenia vplyvu. A samozrejme také špičkovej eh, kvality No a potom, eh, ak by si to parlament želal v prípade nejakých mimoriadne citlivých eh, tém, eh, tak mohol by žiadať aj účasť nejakých osôb zvonku, ale naozaj treba dôverovať odbornosti Kodaňskej agentúry. Ja by som naozaj chcel ďalej rozvinúť e, úlohu agentúr. Zvýšiť ich nezávislosť. A to na to, aby v prípade potreby mali všetky potrebné kvalifikácie. Chcete ešte zareagovať, komisia? Ďakujem pekne. Prvá otázka, či by komisia mohla prísť odprezentovať hodnotenia vplyvu. Áno, ak nás o to požiadate, tak e, to radi spravíme, môžeme vám to vysvetliť. K agentúram teraz. Áno, environmentálna agentúra je nezávislá, veľmi odborná. My ich e, konzultujeme Klademe im otázky, ale e, pýtame sa aj agentúry pre chemikálie, prípade návrhov, ktoré sa ich týkajú. Takže áno, sú súčasťou hodnotenia vplyvu, ale váhali by sme zveriť e, im do e, rúk hodnotenie kvality interných hodnotení vplyvu komisie, ku ktorým prispievali. Prečo? Pretože sú to externisti a pretože nie sú neutrálni. My si myslíme, že by sme mali neutrálne hodnotenie vplyvu, ktoré sa pozerá na sociálny, hospodársky a environmentálny dopad a niektoré Eh, obchodné spoločnosti by možno, že mohli taktiež mať pocit, že by mali byť zapojené. Takže najlepšia záruka eh, nezávislosti je zapojiť rôzne generálne riaditeľstva, komisie, no a naozaj oni pracujú veľmi profesionálne. Teraz ešte spravodajca na záver, čo by ste k tomu dodal? Ďakujem pekne, pán predseda. Dve stručné pripomienky. Poprvé, nesúhlasím s komisiou z jednoduchého dôvodu, pretože už existuje rada pre hodnotenie vplyvu na komisie, ale skladá sa z rôznych e, príslušníkov generálneho riadiastva komisie. Ja nenavrhujem, aby tam mali byť nejakí externí nezávislí e, členovia ja e, súhlasím, že áno, sú tam zastúpené rôzne generálne riaditeľstva, sú tam rôzne uhly pohľadu, sú nezávislé, ale keď sa pozrieme na to zvonku, tak e, máme pocit, že vlastne komisia sa rozpráva s komisiou a že sa opodstatňuje pred ostatnými. Mm, e, ja myslím, že by bolo rozumnejšie, keby tam boli nejakí nezávislí členovia zvonku komisie vymenovaní do tejto rady a myslím, že by e, to napríklad e, mohli byť aj e, príslušníci našej inštitúcie a k tomu, čo povedala Satu Hasi a ostatní, nechcem, aby členovia nemali možnosť nejak výrazne meniť legislatívu. Ja hovorím len, že komisia musí vypracovať podrobné hodnotenia vplyvu a mm, ale to isté musí platiť aj pre pre nás eh, v prípade dôležitej legislatívy my by sme mali byť eh, otvorení, čo sa týka hodnotenia nákladov spojených s takouto legislatívou. To ešte neznamená, že eh, potom politicky nerozhodneme, či pôjdeme ďalej alebo nie, ale musíme vedieť, aké sú s tým spojené náklady a niekedy musíme súhlasiť aj s tým, že sú sociálne, hospodárske, environmentálne, zdravotné vplyvy, ktoré sa ťažko vyčíslujú, ale my potom na základe všetkých týchto informácií príjmeme politické rozhodnutie, či s tým pôjdeme ďalej alebo nie. Takže nejako nás to nebude obmedzovať, ale jednoducho budeme môcť spriať, e, zaujať stanovisko. Takže e, ďakujem a teším sa na tie pozmenujúce návrhy od kolegov k tejto správe. Do 15. septembra, do 12. lehota napríklad nepozmenujúcich doplňujúcich návrhov ne, pardon, 13. september, obed. Chcem sa poďakovať za túto rozpravu, ale prídite, prosím, ešte aj po obede. Belgické predsedníctvo a dôležitý bod Medzinárodný eh, trestný tribunál pre environmentálne delikty a potom e, taktiež eh, francúzským kolegom chcem povedať, že po obede nebudete sledovať e, tú vojenskú prehliadku na Champs-Élysées, ale budete tu. Takže vidíme sa o 15.